So we will start to vote. And now... Budeme teda hlasovať bod 6 dnešného programu služby v EÚ na, pre zlepšenú rodovú rovnosť. Spravodajkyňa je Sirpa Pietikainen a teraz hlasujeme o prijatí návrhu stanoviska. Pozmeňujúci návrh 1, 2, 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa?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 To je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh chcete overiť 1.25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1.26 v troch častiach. Prvá časť, kto je za, Prepašte, 1, 2, 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 1.27 v troch častiach. Prvá časť za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Tretia časť za. Chcete si overiť druhú časť? Dobre, overíme si druhú časť elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 1.27, tretia časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 1.28, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 1.29, za, proti, zdržali sa, prijaté. 1.30, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh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 137, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Poprosím vás, overme si 137, no, otváram hlasovanie. končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 138, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté.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 proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 154, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 164 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 165, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 166, 167 a 168 identické za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňte návrh 176 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 179 v troch častiach, či nie? 179, 179 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 178 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 174 za, proti, zdržali sa prijaté. 186 za, proti zdržali sa prijaté. 187 za, proti zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 178 za, proti zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 192 za, proti zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh. Chcete si overiť 192? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 195, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 197 za, proti, zdržali sa prijaté. 199 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 17, kto je za, kto je, či nie? Kompromis 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa Poprosím vás, overme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 202 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 204 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 205 za proti, zdržali sa zamietnuté, 203 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 207 za, proti, zdržali sa prijaté, 206 za, proti, zdržali sa prijaté, 208 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh 209 za, proti, zdržali sa prijaté prijaté. 210 za, proti, zdržali sa, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 217 za, proti, zdržali sa, prijaté. 219 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 233 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 233 a 235. Za, proti, zdržali sa prijaté. 236 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 215 a 273 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijaté si návrh 241 242 za. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si toto hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 243 za proti. Pozmeňujúci návrh 243 za, proti, zdržali sa, prijaté. Chcete si overiť 243? Overme si 243, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 244 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 252 za, proti, zdržali sa, prijaté. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 278 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh 253 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijaté, Pozmeňujúci návrh 251 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 283 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 287 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 5 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť, 5, otváram hlasovanie, <clears throat> končím hlasovanie, je to prijaté, pozmeňujúci návrh 278 za, proti, zdržali sa, prijaté,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 Overme si druhú časť, kto je za. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté. Prijaté o jeden hlas. Pozmeňujúci návrh 292 v dvoch častiach. Prvá časť. Moje hlasovacia kartička je vo výbore Júri a mi ju nos, nesie. Nemôžem hlasovať s kartičkou, ale bolo by dobré, ak by ste za EPP zarátali môj hlas. Ďakujem. Uh, uh, uh, Prepačte, ale nemôžeme počítať vaše hlasovanie, pretože nemáte hlasovaciu kartičku. Nemôžeme počítať s vašim hlasom, ak váš hlas nezmení výsledok. vo výbore Júri, keď nemám kartičku, tak dovolia, aby som hlasovala a je to výbor Júri. Iba to hovorím, aby sa teda zmenili kritéria. Okay. Second part, 290. Aha. Dear colleagues, dear colleagues, tu... Kolegovia,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 Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 305 a 306 prijaté. 32 za, proti zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 311, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 312, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1, kto je za,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 Overme si kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 56, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 57 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 59 za, proti, zdržali sa prijaté. 64 za, proti, zdržali sa prijaté. si na 68 za, proti, zdržali sa prijaté. 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 73 za. Chcete si overiť 70? -ku? Nech sa páči, overíme si 70. si na návrh 70, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie.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 zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 84 za, ten vypadáva, takže 85 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 87 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 118, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 100, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 103 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté.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 kto je proti, zdržali sa prijaté. 119, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 117, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 120, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 121,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 Pozme si návrh 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozme si návrh 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 8 a 9 a 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 11 za, prijaté, 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 13, 13, 15, 17 za, proti zdržali sa prijaté. Všetky sú spolu? Áno, sú všetky spolu. 13, 15 a 17 sú identické a preto hlasujeme o nich spolu. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 až 26 identické za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 <coughs> za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za, proti, zdržali sa prijaté, 28 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa prijaté, 20, 30 až 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 31 za, proti, zdržali sa prijaté, 30. Chcete si overiť 31? Dobre, overme si 31, otváram hlasovanie. Nechcete si to overiť. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz elektronické hlasovanie, návrh správy po zmenenej podobe, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté, gratulujem spravodajkyni, spravodajcovi Sirpa Pietikainen gratulujem. A gratulujem aj ďalším. Teraz bod sedem programu, približná správa o VFR 2127, pozícia parlamentu, um, príprava na dohodu. Spravodajkyňou je pani Pérez. Ide teda o prijatie návrhu pozície vo forme pozmeňovacích návrhov. Návrh 9, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 10 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 18 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 11 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 12 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 28, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. 13 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 17 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 21, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 19, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 23, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 14, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 26, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 20, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, teraz 22, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 24, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 25 po častiach, prvá časť, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Chcete overiť druhú časť 25. Nech sa páči hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Dvadsať kto je za? kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 29 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 30, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 31, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 32 po častiach, prvá časť, prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Musíme overiť. 32, prvá časť, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Takže poriadne zdvíhať ruky. Teraz druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, Myslíte, že prijaté? Musíme overiť. 32, tretia časť. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. O jeden hlas. To sa ťažko dalo vidieť. Jednotka za. Proti, kto sa zdržal, prijaté. Môžeme hlasovať unblock. Môžeme? Nie? Dobre. Tak 2 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 3 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 4 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 5 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 6 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 7 za, proti, kto sa zdržal prijaté a 8 kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Blahoželáme Iráče aj tým spravodajcom, ktorí s ňou spolupracovali. Point eight on Bod 8. Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja. Teda všetkých fondoch, aby som to skrátila. Spravodajkyňou je pani Gerling. Prijatie návrhu pozície vo forme pozmeňovacích návrhov. 14 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 15 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 16 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 17 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 18 po častiach, prvá časť za, proti, a prepačte, prvá časť nám odpadá, takže o nej hlasovať nemusíme. Ale druhá časť, o tej hlasujeme za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 19 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 20 po častiach, prvá časť, kto je za, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Prepačte, nemuseli sme hlasovať, pretože odpadá prvá časť, vzhľadom na to, že bola prijatá 19. Takže iba druhá časť 20. 22. časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 21. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 22. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 23, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 24, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 25, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 26, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 27, kto je za kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 28. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 29. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 30. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 31. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 32. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 33, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 34, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 35, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 37 po častiach, 37 po častiach teraz, pardon, prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Chcete to overiť? Druhú časť 37. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz 38. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 39. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 41. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 42. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 43. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 45. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 46 tá, pardon, 46 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh 47, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 48 po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 50, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 1, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 2, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 55 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 56 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 58 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 59 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 60. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 3. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme. Pokračujeme úvodným ustanovením 1, druhou časťou, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh číslo 3. 3 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 4 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 5 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 6 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 7 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh 8 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 9 za, proti, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 11 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 12 za,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 Kolegyne, kolegovia, odhlasovali sme návrh 40, nebolo to treba, ten odpadal, pretože bola preto 31. To len pre vašu informáciu. Ďakujeme pekne, blahoželáme Julie Gerling a tým spravodajcom a všetkým, čo na tom pracovali. Ďakujem. Uh, point uh, the situation of women with... Bod 9. Situácia žien so zdravotným postihnutím. Pani Faragut je spravodajkyňou. Ide o prijatie otázky na ústne zodpovedanie a prijatie návrhu uznesenia. Je tak. Návrh 14. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 15 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 16 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 17 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 19, kto je za? Aha, prepačte. Len vás informujem, že prvá časť 17 e, nebolo potrebné nehlasovať, lebo bola prijatá 16. Teraz návrh 19. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 18 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 20 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 21 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22 za proti, kto sa zdržal. Zamiet, pardon, prijaté, 23 za. A niekto žiadal o overenie. 22. Ktoré to chcete overiť? 22. V poriadku. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté zamietnuté. 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. To musíme tiež overiť. 23, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 24, počas, eh, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 25, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 26, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 27, kto je za, 26, overíme, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania, prijaté, 27, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 28, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh 29, máme tam tri časti, prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal. Overíme druhú časť, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 30 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 31 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, tretia časť, druhú časť overíme, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania, samietnuté, tretia časť za, za, tretia časť, ruky hore, to je proti, kto sa zdržal, prijaté. 32 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 33, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Hovoríme 33, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 34, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 35 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 37. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 38. 38 po častiach prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, návrh 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 40, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 41, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 42, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 43, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 44 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 45 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 47 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 48 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. Overíme druhú časť 48. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. It's adopted. Prijaté 49, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 50, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 51, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 2 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 6 za, alebo v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť, overme si druhú časť, otváram hlasovanie. And now the vote is closed.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 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozrime si návrh 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. si návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A teraz finálne hlasovanie návrh uznesenia v pozmenenej podobe. Mhm, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté, gratulujem. Spravodajca, gratulujem vám aj tieňovým spravodajcom. A teraz A teraz... Yes, please. Uh, uh, pani Záborská, ďakujem pekne, pani predsednička. Podľa úpravy Európskeho parlamentu by som chcela navrhnúť minoritnú pozíciu k tejto správe, o ktorej sme práve hlasovali. uh Minority position. On this file. On this file. Mm -hmm. For me. Mm. Let's say Putin. You, you need to ask. Sorry. Yes, please. please. Nech sa páči. Ja žiadam to isté, čo pani Záborská. Minoritnú pozíciu, minoritné stanovisko, ale môžete to urobiť po hlasovaní. A teraz? Uh, Now we are uh, going to uh, the uh, oral question. This... Teraz ideme k ústnej otázke, pokiaľ ide o situáciu žien s handicapom, text ako celok. Je to elektronické hlasovanie. Budeme to robiť elektronicky, otváram hlasovanie. Ústna otázka, otváram hlasovanie. Yeah.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

Uh, Kolegovia, kolegyne, bod číslo 10, Európsky týždeň aktivít pre dievčatá, výmena názorov s dvomi predstaviteľkami a tieto dievčatá budú odporúčať kľúčové odporúčania ohľadne budúcnosti Európy a chcú zabezpečiť práva dievčat v budúcnosti. A potom bude výmena názorov a chcela by som vás informovať, že niekto filmuje a ak tým, nech ste proti tomu, tak môžeme pokračovať. A teraz by sme chceli zatlieskať pani Hamid Arif, ktorá je mládežnická ambasádorka a dobrovoľníčka v rámci Federácie somálskej asociácie v Holandsku. Nech sa páči. Good afternoon, everyone. I think this working. Dobrý deň všetkým. Volám sa Hamid Arif a chcela by som začať eh, tým, že vám poďakujem všetkým prítomným poslankyňam a poslancom Európskeho parlamentu, že ste si zariadili čas, aby ste nás mohli vypočuť a budem aj naďalej sa snažiť eh, robiť všetko preto, aby náš hlas bol prítomný. Ďakujem pekne za váš záväzok eh, v prospech ochrany práv dievčat. Ešte raz ďakujem za vašu činnosť za posledných 5 rokov, aby Európska únia dostala svojim záväzkom, pretože situácia v oblasti práv žien a dievčat je naozaj hrozná. Naozaj nám potvrdzuje to, že je potrebné naďalej konať, je potrebné uh, hovoriť o násilí, o porušovaní práv a treba naďalej pokračovať eh, v týchto aktivitách, aby sa zohľadňovali všetky tieto údaje aby mali dopad eh, na náš život eh, s tým, že aby systematicky tento prístup bol zakomponovaný do európskej politiky. Ďakujem pekne ešte raz. My pochádzame z rôznych krajín, z rôznych druhov prostredia, pretože Hm, spája nás e, to želanie, aby sme v budúcnosti mohli žiť v takom svete, kde ženy a dievčata budú môcť slobodne žiť s tým, že budú mať plné práva zabezpečené. 8, pardon, 11. oktobra e, zo strany OSN bol prehlásený za deň špeciálneho dňa pre ženské práva a práva dievčat. E, žiaľ Bohu, ešte ďalej ako ďaleko sme od toho momentu, kedy všetky tieto práva budú zabezpečené pre všetky ženy a dievčatá. Mnohé dievčatá, a my sú ich milióny, ktoré sa musia nútene vydať pred 18, dovršením 18. rokov, čo mnohé z nich nemôžu ukončiť školskú dochádzku, častokrát sú obeťami domáceho násilia každý deň 20 tisíc dievčat, eh, ktoré majú menej ako 18 rokov, porodí a minimálne 2 milióny žien v súčasnosti museli podstúpiť mrzačenie pohlavných orgánov, čo má uh, strašne negatívne dopady tak na psychické, ako aj fyzické zdravie. Toto mrzačenie pohlavných orgánoch sa častokrát uh, realizuje ešte pred dovršením 15. roku. Všade v Európe Mladé dievčatá žijú do, o, len v Európe máme o, 500 tisíc dievčat, ktoré museli podstúpiť eh, takéto mrzačenie pohľavných orgánov. A domáce násilie nie je vôbec ojedinelý fakt, ojedinelý jav. Častokrát je to aj za našimi dverami. Európska únia vypracovala takú štúdiu, že tretina žien eh, bola obeťou domáceho násilia ešte ešte pred dovršením 18. roku, a to zo strany dospelov A môžem pokračovať v podobných štatistikách, avšak neprišla som tu dnes preto, aby sme eh, šírili toto tieto smutné fakty. Ja som chcela len povedať, že treba naďalej v tomto boji trvať. Ja som holandianka, moja rodina je som, zo Somálska eh, kde eh, mrzačenie pohlavných orgánov musí podstúpiť 90 žien a dievčat, dokonca aj moja mama musela toto podstúpiť. Moja mama pracuje a angažuje sa v boji proti mrzačeniu pohlavných orgánov už niekoľko desiatok rokov a dúfa, že toto raz prestane a že e, nebude musieť vidieť vidieť e, to na svojich dcerách. Ja a moja sestra sme sa tomuto vyhli a chcem jej poďakovať a ďakujem jej každý deň a budem jej ďakovať každý deň môjho života, že ma ochránila, ako aj ďalší devčata od toho, že e, nemuseli podstúpiť práve takýto zákrok. Máme tu celú európsku sieť, e, kde sa snažíme bojovať proti mrzačeniu pohľavných orgánoch. Ja som členkou mimovládnej organizácie, ktorá sa tu zasadzuje a dúfame, že tieto aktivity budeme môcť rozšíriť na celý svet. Máme výkonný orgán, kde sa snažíme vytvoriť e, európsku stratégiu, kde by sa práve bojovalo proti takémuto zákroku nie len na pôde EÚ, ale aj všade vo svete. Toto všetko by sa malo realizovať vo všetkých e, oblastiach aktivity Európskej únie. Európska únia by mala investovať do prevencie v rámci e, týchto programov, nielen v rámci osvetovej kampane v prospech žien a mladých devčat, ale aj e, v rámci komunít, ktoré žijú na ich území u dievčat, pardon, nielen u dievčat, ale aj u chlapcov a takisto aj u náboženských vodcov je potrebné nestrácať zo zreteľa ženy a dievčata, ktoré sú obeťami akéhokoľvek druhu násilia na celom svete a snažiť sa spolupracovať. Máme tu aj násilie, ktoré je rodového charakteru a toto všetko by malo byť súčasťou iniciatív, ktoré by mali zabezpečiť lepší, bezpečnejší svet. Každodenne sa nám potvrdzuje v našich životoch, že ženy a mladé devčata kvôli násilu, ktorému sú vystavené, nebudú nikdy moť, e, mať možnosť e, sa dostať e, do verejného života, presadiť sa tam ako chlapci a muži. Preto Európsky, Európska únia by mala byť akýmsi šampiónom presadzovania ľudských práv žien a mladých dievčat a mala by podporovať ich návrat do európskej politiky vo všetkých politických oblastiach s tým, že sa ubezpečí, že to zastúpenie tu bude e, z, e, na základe rodového hľadiska. Je potrebné pracovať s tretimi krajinami, aby sme oveľa viac zakomponovali aj mladých e, do tejto oblasti, aby sa zúčastňovali na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni týchto aktivít. Na to treba aj adekvátne investície, tak to dostatočné finančné prostriedky. Preto je zásadné, aby vy ako poslanci Európskeho parlamentu ste v rámci nového viacročného finančného rámca sa zamerali, zamerali veľkú časť finančných prostriedkov práve na potreby týchto ľudí e, s tým, že sa budete zacieľovať na situáciu mladých žien a dievčat. E, je potrebné mm, sa zasadiť, aj keď to budú len malé mm, finančné prostriedky, ale pokiaľ sa dostanú do rúk na miestnej úrovni tým, ktorí e, za toto bojujú, občianským aktivistom. To sú tí hlavní aktéry možných zmien, ktorí to dokážu v prvej línii. Jedine takto budeme môcť zabezpečiť konkrétne výsledky v prospech ďalších generácií, aby ďalšie generácie boli chránené pred akýmkoľvek násilím páchaným na ženách a dievčat, aby mali dostatok eh, práv zabezpečených. Budem šťastná, keď eh, v takýto medzinárodný deň práv dievčat a mladých žien budeme môcť toto zabezpečiť a budeme dúfať, že všetko už čoskoro bude môcť byť zabezpečené. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. A ďakujem pekne, Hamdi Arif. A teraz odovzdám slovo Felicitas Vega, ktorá je veľvyslankyňou mládeže v rámci kampane OSN a takisto aj pre e, oblasť vzdelávania. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Chcela by som najprv poďakovať e, Hamdy za to, že nám tu e, predniesla takýto príspevok plný nádej. Volám sa Felicitas a dnes sa chcem vyjadriť mene miliónov dievčat, ktoré nemôžu alebo nemajú také isté šťastie vo, v svojom živote ako ja. Je, každý deň uh, tu prerokovávame veľmi dôležité otázky a ja ako veľveslankyňa pre mládež vám chcem zabezpečiť, aby aj eh, hlas týchto dievčat eh, bolo počuť. Ja som pracovala niekoľko rokov v Kamerúne a bola som naozaj prekvapená tým spôsobom, ako ženy a dievčatá tam každodenne žili, chodili do školy, pracovali, varili. Dievčatá skoro vôbec nemali čas na svoje úlohy. A ak častokrát nemohli chodiť do školy, museli pracovať pre svoju rodinu. a Častokrát nemali na výber. Musíme pomôcť podporovať tieto dievčatá, aby sa stali vektormi zmeny, aby sa nestali príliš rýchlo dospelí myslím, že zabudnú, čo je to detstvo a že si ho vôbec budú užiť. Preto som veľvyslankyňou mládeže pre kampaň UN a preto chcem pripojiť môj hlas k tomu, aby dievčata v Kameru nemali takú istú šancu v živote ako ja. Ja som sa našťastie ocitla v Nemecku, kde som v stabilnej rodine vyrástla a mala som veľmi dobré vzdelanie, ktoré som obdržala. A v 20 rokoch som ešte eh, pokračovala ďalej, aby som sa stala lekárkou. svoju kariéru som inak uchopila ako moja mama, ktorá sa musela venovať svojim deťom a ešte aj zároveň pracovala. Je oveľa kvalifikovanejšia ako ja, ale nezarábala toľko peňazí. Ona musela pracovať, aby vôbec udržala rodinu. Toto je realita, ktorá je stále akceptovaná v nemeckej spoločnosti. Je to krajina tom, ktorá je jedna z najrozvinutejších na svete. Toto však nemôžeme akceptovať. Naša spoločnosť musí devčatám ukázať, že môžu si plniť svoje sny. Takisto ako chlapci. Nič im to nemôže zabrániť. A však Neexistuje žiadna krajina na svete, kde ženy majú rovnaké šance, rovnaké príležitosti ako muži. Žiadna krajina na svete nie je taká. Ak sme naviac ešte aj chudobní a okrem toho dievča, tak to je neskutočné bremeno obzvlášť v krajinách, ktoré sú chudobné. Chcem sa obratiť na, výberu, na výbor pardon, pre ženské práva a rovnosť príležitosti, aby ste si vypočuli hlas týchto dievčat, aby ste vyzvali Európsku úniu, aby dodržala svoje záväzky. Európska únia už eh, viackrát prijala rôzne záväzky, napríklad agenda pre trvalodržateľný rozvoj, nový konsenzus, akčný plán pre mladých a potom istambulský dohovor. Avšak Európska únia úplne nedodržala svoje záväzky. Preto je zásadné, aby súčasní a budúci členovia Európskeho parlamentu hlasovali za dievčatá, aby sa zaviazali prijať konkrétne aktivity, konkrétne činnosti, ktoré by zabezpečili rovnosť medzi pohľaviami na celom svete. Blížia sa voľby, Európsky parlament eh, musí ukázať všetkým ženám a dievčatám na celom svete, že je po ich boku. Vy, európsky poslanci, by ste mali dohliadať na to, aby práva žien a dievčat boli zakomponované do všetkých aktivít Európskeho parlamentu. Všetci poslanci by sa mali o to zasadiť a zabezpečiť to, aby investície boli zabezpečené aj do ochrany dievčat, aby sa mohli stať samostatnými. 35 európskej pomoci žiadame, aby bola venovaná na program alebo na cieľ, ktorý je spojený s rodovou rovnosťou. Naozaj je najvyšší čas reagovať, pretože práve som sa dozvedela, že teraz eh, diskutujete o budúcom viacročnom finančnom rámci. A preto Európsky parlament musí prijať konkrétne činnosti, ktoré sa budú týkať ochrany týchto žien a dievčat je zabezpečenie ich e, získanie sebestačnosti, nezávislosti. Je treba zabezpečiť, aby boli účastné na všetkých politických rozhodnutiach a je treba dohľadať na to, aby ich ekonomická nezávislosť a právo na vzdelávanie bolo plne dodržané. E, získanie samostatnosti to nie je niečo, čo môžete len tak e, poskytnúť. Treba to pretaviť aj do rovnakých príležitostí pre všetkých a všade musia nám umožniť eh, naplno vyjadriť náš potenciál a na to potrebujeme začať už dosť skoro. Myslím si, že už prvým krokom eh, v tejto oblasti je potrebné začať vzdelávaním. Ja som mala príležitosť eh, si vypočuť mnohých a som presvedčená o tom, že vzdelávanie je naozaj najdôležitejším, najsilnejším nástrojom pre zabezpečenie ochrany a samostatnosť žien a dievčat. Niekoľko príkladov. Jedna moja priateľka z Kamerunu, má 12% na navýšenie mzdy za každý rok e, vzdelania naviac, ktoré si dorobila. A v subsaharskej Afrike všetko vzdelanie pre žien E, naozaj nedostatočné. Takže v súčasnosti 130 tisíc dievčat, ktoré nechodia do školy v tejto oblasti, je jasným faktom, čo však tá vôbec e, nevypovedá o tej skutočnosti, že je to krajina, ktorá je naj, e, desiatá najľudnatejšia na svete. Porovnať si to s Francúzskou, pre mňa to nie je akceptovateľné. Každý hovorí, že každý by môže naplno prejaviť potenciál, môže sa stať inžinierom, lekárom, hoci akou profesiou môže vyliečiť naše choroby, môže raz spôsobiť priemyselnú revolúciu, ak naplno bude môcť prežiť svoj život, ako som to urobila ja, ako to majú možnosť zažiť vaše céry. A preto tie bariéry, ktoré zabraňujú tým najchudobnejším, aby sa tak stalo, aby mohli študovať a aby mohli, mali vôbec prístup do k vzdelávaniu, práve tam musíme sa zasadiť a urobiť niečo preto, aby sa to zlepšilo. Musíme vytvoriť taký plán, aby sme zabezpečili vzdelanie všetkým dievčatám a aby sme sa ubezpečili, že tieto ženy budú naozaj finančne nezávisle všade na svete. V roku 2015 sa v hlavy štátov a vláda e, zaviazali, že vykorenia chorobu, pardon, chudobu do roku 2030. To je jeden z hlavných cieľov e, trvalodržateľného rozvoja. My budeme musieť zabezpečiť e, rovnosť v oblasti vzdelávania a Eh, zabezpečiť každému, aby mal tú príležitosť eh, študovať počas celého života. Aby sme to mohli zrealizovať do roku 2030, musíme zdvojnásobiť tak úsilie, ako aj finančné prostriedky, aby eh, do roku 2030 všade vzdelanie bolo zabezpečené. Aby ženy a dievčatá získali nezávislosť na celom svete, na tom sme ešte veľa vykonať. Jedna vec je vzdelávanie, ale aj ďalšie fakty sú dôležité, hlavne ak chceme zabezpečiť to, aby ženy boli nezávislé ekonomicky na celom svete, je potrebné viesť také zacielané aktivity, aby ženy mali menej záťaže ako muži napríklad, aby si mohli otvárať všade e, účtov, aby mohli byť vlastničkami pôdy a tak ďalej. By mali prístup k zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť v najchudobnejších krajinách, je oveľa väčšie riziko že um, deti pri pôrode zomru. Moja priateľka v Kamerune je oveľa viac ohrozená že zomrie pri pôrode ako ja, možno 20 krát vyššie to nebezpečenstvo ako u nás. A nehovorím ani o včasných eh, uzatváraniach alebo skorých uzatváraniach manželstiev alebo potom skorých neželaných tehotenstvách. Tam je to riziko ešte vyššie, že tieto dievčata môžu zomrieť pri pôrode. Ako lekárka viem, čo to je. Čo to je sociálne rozhodnutie v rámci eh, zdravia, v eh, oblasti zdravia. Chudobné ženy majú oveľa väčšie riziko, že zomrú na chronické choroby ako dievča z bohatej rodiny. A viem, že keď že sme Európankami, tak eh, je tá situácia pre nás výhodnejšia, pokiaľ ide o našu zdravotnú starostlivosť. Nemôžeme však E, to nechať tak, aby medzinárodné spoločenstvo prichádzalo o životy dievčat na celom svete. Vy, európsky poslanci, nám musíte v tom pomôcť e, práve prostredníctvom investícií do oblasti zdravia. Teraz nám chýba 17,4 milióna eur. Pardon, 17,4 milióna zdravotných pracovníkov Nemôžeme dovoliť, aby dievčatá v chudobných krajinách eh, mali takéto zlé vyhliadky a chceme zabezpečiť to, aby mali taký život ako my. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem. Felicitas. A teraz myslím, že si môžeme vypočuť našich eh, členov. Nech sa páči pani Koraca Bielca. Máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dobrý deň. Vítajte Vítajte na našom výbore pre ženské práva. Ja som spolupredsedničkou tohto výboru a Felicitas ako aj Hamdy. Chcem vám povedať, že aká som bola naozaj dojatá a aké to bolo pre mňa veľké potešenie sa s vami stretnúť, ako aj mnohé s vami počas tohto e, týždňa, ktoré, ktorý je venovaný práve životu dievčat a mladých žien v Európskom parlamente. Takže naozaj pre mňa to bolo veľké šťastie vás stretnúť. Čítala som všetky tie články, všetky tie mm, informácie, ktoré sa týkajú tak včasných pôrodov, včasných uzavretých nutených manželstiev, mrzačenia pohlavných orgánov, pretože ich životy sú naozaj ohrozené. Ja som veľmi rada, že ste tu, pretože veľa ďalších mimovládnych organizácií existuje a súčasňuje sa na, týchto, na tomto týždni. Sú to úžasní partnery, veľmi vzácni partnery a ja si myslím, že tie priority, ktoré ste tu vypichli, naozaj sú v súlade s našimi prioritami boj proti násiliu. Myslím si, že treba tak zvýšiť našu účasť, našu angažovanosť. Tak ako ste to žiadali. Nemôžete hovoriť len vy, diskutovať eh, s nami, a musíme hovoriť aj o vás, musíme si všetko vypočuť a, eh, a samozrejme, že musíme sa snažiť urobiť všetko preto, aby ženy a mladí dievčatá o tom vedeli sme naozaj veľmi pyšní, že my v EÚ sme najväčšími poskytovateľmi takéto pomoci na svete pred rokom pán Trump rehabilitoval zákon o cenzúre. A my sme v EP okamžite zabezpečili dostatočné zdroje na to, aby sme kompenzovali nedostatočné finančné prostriedky, ktoré, o ktoré práve tieto programy prišli zo dňa na deň kvôli tomuto postoju USA. Pokiaľ ide o istambulský dohovor a implementáciu či ratifikáciu tohto dohovoru, podarilo sa nám získať podpisy a sľuby, že podpíšu aj ostatné členské štáty tento dohovor, ale ako ste už povedali, častokrát je to obťažné. Takže ozajstnú ratifikáciu je potrebné ešte dosiahnuť, ešte tam treba niečo urobiť. A je potrebné, aby aj tieto nútené manželstvá boli postihované. A po druhé som vám chcela povedať, že naozaj pracujeme s rôznymi tými sieťami, ktoré tu boli spomenuté. Spustili sme spoločne kampaň s týmito sieťmi 6. februára a robíme to, toľko, čo môžeme ako členovia frakcie, ako aj medzi skupín. Snažíme sa naďalej aktívne sa zúčastňovať na e, práci na tejto kampáni a to zároveň na boji proti mrzačeniu pohľavných orgány a takisto aj na e, ochrane práv mladistvých. Uvidíte, že sa nám podarilo veľkou väčšinou toto prijať a dúfam, že to bude môcť napomôcť vašej práci, vo vašom boji na v celosvetovom meritku proti napríklad eh, manželstva mladistvých. Som veľmi rada, že tu máme aj eh, niektoré z veľvyslankyň, pretože niektoré naozaj majú za sebou úžasnú prácu, tak ako to urobila vaša manželka vo vašej komunite a oveľa viacej ako to, čo my vieme tu zabezpečiť. Takže chceme skloniť hlavu naozaj klobúk dole za všetko to, čo urobila. Budeme sa snažiť urobiť toľko, koľko sa bude dať. Ďakujem pani Koracal Bild. Pani Kozlovská. Ďakujem pekne. Ďakujem ešte raz, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne našim cteným hostom.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 by som chcela sa pripojiť k tomu, čo povedala pani Koraca Bild. Všetky tieto blahoprajné vyjadrenia sú v plnej miere opodstatnené, takže ja môžem iba podporiť to, čo povedala. Teším sa z toho, že ste prišli medzi nás, prišli do Európskeho parlamentu, my podporujeme vaše úsilie, oceňujeme to, ako vy vnímate ženské ľudské práva z vašej perspektívy a aké otázky treba v tejto oblasti riešiť. oficiálne delegácie Európskeho parlamentu chodia pravidelne do New Yorku, aby hovorili o týchto otázkach. My sme pred dvomi rokmi boli v New Yorku, aby sme hovorili o otázke dievčat, ale uvedomujeme si, že akokoľvek sa aj snažíme hovoriť o ženách, pretože väčšina našich politík sa týka práve žien, uvedomujeme si, že tie rozdiely vlastne začínajú oveľa skôr začínajú už na škole. Tam začína v podstate všetko. A preto by sme mali konať oveľa včasnejšie, nie len už vtedy, keď sa dievčatá stanú ženami. Takže my podporujeme takisto oveľa viac práce v prospech dievčat, nielen v prospech žien, pretože ak budeme chrániť dievčatá, tak vlastne chránime budúce ženy. Sú tu rozdiely, pokiaľ ide o priority, vo vzťahu k tomu, z akých kontinentov dievčatá pochádzajú, či ide o Áziu, Európu. Tie rozdiely sú veľké, ale náš svet je stále viac zglobalizovaný, stále viac zdigitalizovaný a táto nová realita sa týka nás všetkých a nemá to dočinenia s tým, že na akom kontinente bývame. Ten digitálny svet je na jednej strane hrozbou, pretože môže viesť aj k určitej sociálnej exklúzii, ale na strane druhej je to zasa veľká príležitosť, pretože práve vďaka internetu tá vzdialenosť ako keby už nebola, nemala žiadny význam, takže veci, oveľa viac vecí je možných. To, čo nebolo možné pred pár rokmi, je možné teraz. Na internete sa dajú robiť také veci, ktoré vlastne nesúvisia s tým, že kde vo svete sa nachádzate. Chcela by som povedať, že digitálne technológie sú zároveň veľkou príležitosťou práve pokiaľ ide o dievčatá, ktoré pochádzajú spoza hraníc Európskej únie, ale samozrejme aj z Európskej únie. Naše európske krajiny majú takisto rozdiely medzi sebou, a to z pohľadu kultúrneho, sociálneho a tak ďalej. Takže ešte raz by som chcela apelovať aj na vás a požiadať vás, aby ste nám pomohli pri podpore tejto agendy pre podporu a inklúziu dievčat v oblasti digitálneho sveta. Chceme uzatvoriť túto priepasť rodovú v digitálnom svete a chceli by sme ukázať, že je veľmi dôležité uvedomiť si, aký význam majú digitálne technológie a musia byť sprostredkované k dispozícii všetkým dievčatám. Dievčatá musia mať možnosť dosiahnuť nezávislosť na intelektuálnej úrovni, na finančnej úrovni hospodárskeho hľadiska. To znamená, prvé sa dá dosiahnuť cez vzdelávanie, druhé zasa cez nájdenie práce a v tejto oblasti internet zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o hľadanie pracovných príležitostí. Ďakujem vám veľmi pekne. Thank you very much, Miss Agnieszka. Ďakujem pekne, pani Agneška Kozlovská. A teraz by som chcela požiadať vás, aby ste sa mohli ešte na záver vyjadriť. Nech sa páči. Možno chcete niečo doplniť, možno ani nie, takže nech sa páči. Neviem, či moja kolegyňa chce niečo podať. Ja som veľmi rada, že ste nás medzi seba prijali, že ste si nás vypočuli a ak ktokoľvek z vás má ešte nejaké otázky ohľadne toho dokumentu, ktorý sme predložili, tak budem viac než rada, aby som mohla odpovedať, či už teraz alebo neskôr. A nezabudnite prosím vás na to, že vzdelávanie je kľúčom na to, aby ženy dostali sa do lepšej situácie to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ja súhlasím s mojou kolegyňou. Ďakujem pekne ešte raz za to, že ste si nás vypočuli, že sme mali možnosť vyjadriť sa a dúfam, že to, čo tu robíme, je vnímané ako niečo pre budúcnosť. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa spýtajte. Ďakujeme pekne aj my vám. Ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujeme vám za vašu mladosť, aktívnosť, odporúčania pretože my ako politici potrebujeme vaše odporúčania. If, if, results, results, if... Ak chcete mať nejaké výsledky, ak chcete zmeniť svet a život dievčat a žien, nielen v Európskej únii, ale aj z globálneho hľadiska, tak ďakujem, ďakujem, ďakujem. A konajme spoločne.

Ďakujem pekne. Ďalší bod je misia do Litvy, do Lotyšska a, pardon, do Litvy a do Estonska. A ak tu nie sú žiadne pripomienky k týmto správam, tak tá tak môžeme podporiť a prijať túto zápisnicu. A teraz bod číslo 12, misia do Estónska. Správa takisto nie je žiadna pripomienka a správa je prijatá. A ďalší bod, bod 13, je genderový mainstreaming v Európskom parlamente. Spravodajkynia je Angelika Mlinár. Už je na ceste, takže o 2-3 minúty začneme. Miss Angelika Mlinár, welcome.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 rodový mainstreaming v Európskom parlamente. Spravodajkyňa je Anglerika Mlinár. Zváženie návrhu správy. A teraz by som dala rada slovo spravodajkyni pani Mlinár. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nemali by sme snad čakať na niekoho? Pretože budem tu mať monológ, ak nikoho nepočkáme. Kľudne začnite. Môžeme ešte chvíľu teda snáď počkať, pretože aj pani Kozlovská príde a nahradí pána Faria, už prišla aj Mária Noechel, takže nech sa páči, ešte máme čas, počkáme ešte. Nech sa páči, pani Mlinár, kolegovia, kolegyne, Maria a dneška. Pozrime sa na to, kde sa nachádzame s genderovým mainstreamingom v Európskom parlamente. Ako stála spravodajkyňa som skutočne rada, že vám môžem prezentovať návrh tejto bianuálnej správy v rámci Európskeho parlamentu. Posledná správa, ako viete, bola prijatá v marci 2016, takže ja som sa sústredila na zmeny od tohto obdobia a poprvé by som vám chcela sprostredkovať prehľad ohľadne konceptu, pokiaľ ide o rodový mainstreaming. Rodový mainstreaming, ako viete, je teda nástrojom, ktorý tu je na to, aby sme sústredili na kvalitu, pokiaľ ide integráciu genderovej perspektívy, pokiaľ ide o dizajn a takisto implementáciu a evaluáciu politík v týchto programoch. My vieme veľmi dobre, že terminus gender bol spochybňovaný a napádaný v poslednej dobe a preto je to ešte z politického hľadiska dôležitejšie, aby sme takto diskutovali a našli dobré výsledky. Ja som presvedčená o tom, že gender ako taký musí byť začlený do všetkých oblastí a politik na to, aby sme mohli vyprodukovať inkluzívne a efektívne rodové vyvážené politiky na všetkých rovinách. Moja správa teda hodnotí pokrok a výzvy od roku 2016, teda o dva roky a Takisto sú tam obsiahnuté odporúčania, pokiaľ ide o ďalšie zlepšovanie rodového mainstreamingu v rámci práce parlamentu. Nemusím vám snať pripomínať, že populácia Európskej únie vždy má a aj bude pozostávať teda z polovice zo žien a z mužov, ale kompozícia zo skupenia Európskeho parlamentu neodzrkadľuje túto realitu. Momentálne sme na úrovni 36,1 ženských političiek. Toto súvisí aj s predsedníctvom, kde máme iba 7 žien vo vzťahu k 13 mužom. A na úrovni administratívnej úrovni vo vyšších postaveniach, tam je to postavenie menej ako 30 The higher you go in the hierarchy, the more male it becomes.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 Chcela by som teraz začať s pozitívnym hodnotením, pretože úprimne vítam ambiciózne správy Dimitris, Dimitriusa Papadumulisa, pokiaľ ide o rodovú rovnosť v rámci sekretariátu Európskeho parlamentu, stav a vyhliadky do budúcnosti rok 2017 až 2019, takisto aj e, mužské modelové role, ktoré teda máme na úrovni administratívnej roviny, ktoré vlastne bojujú za tú rodovú rovnosť a rovnaké príležitosti a šance. Vítam aj revidované usmernia, pokiaľ ide o využívanie genderovo neutrálneho jazyka v Európskom parlamente. Bolo to v júli tohto roku na schválené a vítam aj to, že väčšina parlamentných výborov prijala akčný plán, pokiaľ ide o genderový mainstreaming v práci a počuli sme to vlastne aj dnes do poludnia. Ale ešte stále sú tu výzvy a hoci teda ženy predstavujú 51 zamestnancov Európskeho parlamentu, ešte stále sú nedostatočne zastúpené v tých vyšších pozíciách v tomto parlamente. Pokiaľ ide o nábor, tu treba apelovať na generálneho tajomníka na bíro, aby bolo povinné, aby tu boli zoznamy eh, do tých vyšších postupov, pozícií, aby tam boli teda kandidáti, e, eh, ktorí budú zastupovať každý rod treba uprednostniť menej zastúpený rod. To je iba zbožné želanie, dúfam, že sa nám to podarí presadiť. Ja viem, že to je ťažké, ale bez nejakej snahy sa nám to nikdy nepodarí. Nikdy sa nám nepodarí zlepšiť túto situáciu. Takisto je veľmi dôležité tam e, začleniť do toho aj komunitu LGBT, pretože vizibilita zamestnancov LGBT je relatívne nízka a Európsky parlament musí chrániť svojich zamestnancov proti e, sexuálnym útokom a zneužívaniu. Moja správa apeluje na plnú implementáciu parlamentného uznesenia z 26. oktobra ako 2017, kde hovoríme o boji proti sexuálnemu harašeniu v Európskej únii. Real progress on improving gender equality in the parliament secretary. Treba zlepšiť rodovú rovnosť aj na úrovni parlamentného sekretariátu. Potrebujeme kultúrny postup na to, aby sme zmenili správanie a postoje vo všeobecnosti. Na to, aby sa táto správa završila, ja predložím pozmeňujúce návrh, teda okrem iného aj v nasledovnom duchu. Budem apelovať na to, aby genderový budgeting bol začlenený do špeciálnych postupov, aby to boli mandatárne trendy, aby sa zohľadňovala dôstojnosť všetkých poslancov a zamestnancov a v každom prípade na začiatku nového mandátu Takisto budem apelovať a uvítam disponibilitu profesionálnych školiteľov, pokiaľ ide o bojovanie a robenie osvety v týchto oblastiach a odporúčam, aby generálny tajomník pre komunikáciu začlenil silnejší a aktívnejší genderový rozmer a perspektívu do správ ohľadne politiky parlamentu, predovšetkým pokiaľ ide o prípravu kampaní Európskeho parlamentu budúci rok. Takže to je všetko z mojej strany. Teším sa na vás a na vaše vyjadrenia a teším sa na vaše pozmeňujúce návrhy, teším sa na dobrú spoluprácu, ako to už zvyčajne býva v tomto výbore. Ďakujem pekne pani Mlinár a teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia pani Agneška Kozlovská, ktorá tu nahrádza pána Fáriu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa ospravedlniť za kolegu. Musel ísť do iného výboru a nechal mi poznámky, ktoré ja prečítam, tlmočníci ich nedostali, upozorňujú a prečítam teda to jeho vyjadrenie. Kolegyňa Angelika Mlinár, spravodajkyňa, že chcel by som ti zablahoželať za prípravu vyváženej správy ohľadne práce, ktorá bola doposiaľ odvedená, pokiaľ ide o genderový mainstreaming. EPP vníma veľmi pozorne všetky snahy a ambície, ktoré boli e, zapracované do prípravy tejto správy a považujeme za dobré východisko pre ďalšie diskuzie e, a ďalšie iniciatívy sa tu implementujú v tomto kontexte. Avšak podľa môjho názoru potrebujeme hĺbkové informácie, pokiaľ ide o to, ako manželstvo môže byť prepojené s rodovou s ro- vyváženosťou, pokiaľ ide o tie najväčšie pozície, najvyššie pozície. Pokiaľ ide o znenie niektorých odsekov, tieto musia byť stručnejšie na to, aby sme e, nedali možnosť nejakej dvojakej interpretácii. Musíme jasne povedať, ktoré nástroje máme k dispozícii na to, aby sme podporovali rodový mainstreaming tu v parlamente, napríklad cestovnú mapu ohľadne preventívnych podporných opatrení, aby sme sa sporiadali s harašením medzi poslancami a e, s ich zamestnancami. A zároveň potrebujeme vedieť veľmi presne, ktoré iniciatívy musia byť ďalej podporované Takisto musíme zdôrazniť tieto aktivity a zdôrazniť všetko, aby sme investovali čas a energiu a našu plnú mieru pozornosti do eh, nástrojov, ktoré prinesú výsledky v oblasti genderového mainstreamingu. Uvediem príklady. Pokiaľ ide o odsek 12, okrem toho, že chcem uvítať to, čo už tam je, a čo poznáme z 2. júla roku 2018 ohľadne revízie toho, čo predložila poradná komisia. Tento odsek by mohol byť ešte doplnený a mohli by tam byť viaceré detaily na to, aby sme zabezpečili jasný mandát v výboru. Takisto sa musíme zamyslieť aj nad tým, aké budú voľby. E, končí nám mandát a máme tu možnosť vytvoriť lepšie pravidlá pre tých, ktorí budú po nás pracovať tu v tomto parlamente v roku 2019. A chceme podporovať genderový mainstreaming v parlamente, musíme vytvoriť lepšie podmienky a efektívne systémy kontrol medzi, členský, medzi poslancami a zamestnancami. Takisto vzhľadom na skutočnosť, že ja som hlavným spravodajcom vo výročnej správe ohľadne ľudských práv a demokracie vo svete za rok 2017, musíme zabezpečiť, aby genderový mainstreaming bol vo všetkých našich inštitúciách. Začína to s nami, tu v parlamente tým, že, si, že pôjdeme príkladom. Ja na záver poviem ešte raz to, že gratulujem kolegyni Angelike Mlinár a uvediem, že sa teším na ďalšiu spoluprácu úzku s vami v tejto téme na to, aby sme vyprodukovali plodnú správu k tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kozlovská, ďakujem pekne. Pán Fária. Nikto iný sa už nechce vyjadriť. Či vy chcete, nech sa páči. Ja by som chcela ešte v mojom vlastnom mene niečo povedať, jednu vetu. Myslím si, že je veľmi dôležité pochopiť, že my v parlamente by sme mali byť modelmi vo všetkých oblastiach, v ktorých my odporúčame zmenu legislatívy pre členské štáty a ostatné inštitúcie. To znamená, ak chcete, aby ostatní boli lepší, Musíme byť takým modelom a musíme byť dokonalí v tejto oblasti, takže je neakceptovateľné, aby sme my tu mali nejaké nevyváženosti v týchto inštitúciách a je veľmi dôležité urobiť, čo sa len dá na to, aby sme ukončili tieto problémy a vytvorili lepšie podmienky a pravidlá pre budúcnosť v tomto kontexte. Takže ďakujem pekne, Angelika. Ďakujem pekne, Agneška. Pani Forenza, nech sa páči. Vy ste tieňová za GUE, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcela opätovne poďakovať eh, pani spravodajkyni za tento správ o integrácii eh, v rámci Európskeho parlamentu, pretože už v predchádzajúcom mandáte som mala takúto správu, mala som šancu spolupracovať s Angelíkou na týchto výsledkoch, ktoré považujem za veľmi pozitívne. A myslím si, že spravodajkyňa ide eh, dobrým smerom aj pri tejto príležitosti. Osobne vám môžem povedať, eh, že celá práca počas tohto mandátu bola ukončená práve eh, vďaka tomu, že to bolo naliehavé, aby sme pozmenili politiky tohto parlamentu, eh, aby sme spracovali eh, s legislatívou, aby sme eh, zadali také štúdia v takých sektoroch, kde v roku 2014 na začiatku tejto legislatívy ešte sme považovali za gender čo, čiže myslím si, že ten gender blind práve tých štúdií, ktoré sme zadali v rámci tej práci na International Trade, boli veľmi dôležité. Mali sme, eh, tam spomínali sme tam eh, prípady gender blind, gender a následne sme mohli pracovať na tom, aby sme vypracovali práve takúto správu o rodovej rovnosti a eh, previazaní na medzinárodný obchod. Ja osobne sa domnievam, že hm, toto je ten historický exkurs, pokiaľ ide o vývoj feminizmu, pokiaľ ide o zabezpečenie spravodlivosti pre všetkých. Je to veľmi dôležité, aby ženy, ktoré nikdy nevytvorali svoju identitu alebo totožnosť národnej úrovni, ale skôr takej cez národnej úrovni na základe boja, ktorý sa opieral o, o výdobytky v iných regiónoch. Takže my, ja si myslím, že by sme mohli aj veľký politický signál v rámci gender mainstreamingu tým vyslať hovorím to preto, pretože nikdy sme sa neho, nevodali tomu len zo ženského hľadiska, ale je to teraz naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme sa venovali gender mainstreamingu, pretože práve to nebezpečenstvo Nebezpečenstvo toho novonastavujúceho neonacizmu, neorasizmu a tak ďalej môže ohroziť rodovú rovnosť a nabera to na sile. Poslednú vec, ktorú by som chcela spomenúť, je to, čo sa ja domnievam. E, naozaj si myslím, že je zásadné, aby sme sa e, hm, takouto perspektívou, alebo takýmito vyhliadkami zaoberali a naozaj tu máme veľké nebezpečenstvo pre celý hm, hm, európsky projekt a preto si myslím, že je to veľmi dôležité vypracovať túto správu. A takisto vám chcem povedať a uznať dôležitosť týchto No, oblasti, vzdelávanie pre e, ženy a tak ďalej a všetky tie gender mainstreamingové nástroje. A, a takisto aj týmto o, e, smerom sa uberá táto správa. Tam boli spomenuté o, e, mnohé oblasti, kde ženy, treba aj v Taliansku, sú obyťami útokov. Takže toto treba spomenúť, pretože je to teraz historický moment. Častokrát sa šíri obava alebo strach. Takže je potrebné naozaj urobiť, pre, zabezpečiť pre feminizmus z feminizmu niečo, čo môže byť nástrojom pre presadzovanie rovnej rovnosti. A preto všetky tieto aktivity v rámci gender mainstreamingu by mali mať eh, dostatok kapacít na to, aby sa mohli presadzovať. A myslím si, že táto úloha tejto správy je veľmi dôležitá, aby sme zjednotili aj ďalších eh, spoločne ešte v rámci tohto mandátu. Eh, Ďakujeme teraz Maria Neuchl. A ja sa chcem Angelike veľmi pekne poďakovať za ten prvý návrh, ktorý už je sám o sebe dobrý, takže tá správa bude iste dobrá. Áno, veľa pozitívneho tu odznelo, ale ja musím do toho vina naliať trošku vody, musíme byť naozaj otvorení, úprimní jeden voči druhému. Európsk Európska únia nevníma e, náš výbor úplne seriózne. My sme iba poradným výborom. Takže nemôžeme sa tváriť, že sme viac a nie sme viac preto, lebo iní nechcú, aby sme boli silnejší. Väčšina, nie väčšina v parlamente, ale väčšina v EU, e, väčšina členských štátov Áno, my sa tu posilňujeme, hovoríme, že máme dôležité témy a že sme dôležití pre demokraciu a tak ďalej, ale väčšina je opačného názoru nemajú pocit, že by naše témy mali takú hodnotu, že by sme mali byť plným, plnoprávnym výborom. Veď kto je tu v tomto výbore? Nie sú tu tí veľkí muži politici, lebo tie témy e, sú dôležité. Nie, e, stále sa hovorí, ženy tie tam v ženskom výbore si niečo robia. Čiže my naozaj nemáme takýto standing, e, také postavenie, ktoré často tvaríme, že máme. Nikto to nechce keď si predstavím Mašku tejto funkčného, funkčného obdobia v komisii, stratégia e, nebola. Veľa vecí, čo tam píšeš, e, by sa bolo e, hodilo do stratégie pre rovnoprávnosť žien a boli to členské štáty. Celý aby bola takáto e, stratégia Manuela Švezli, e, Šlezvich písala listy viackrát, e, iba tri členské štáty boli ticho, ale bol to parlament, ktorý väčšinou hlasoval, ale komisia sa rozhodla, že stratégia nebude hotovo. To znamená, že komisia nás oslabuje, nemáme žiadnu kontinuálnu prácu, nemáme žiadne strategické ciele, iba taký dokument, ktorý môže ostať zavretý v šuflíku. A e, toto je naozaj tá síce trpká pravda, ale pravda. Máme tu e, teda také spiatočníctvo nielen mimo Európskeho parlamentu, ale aj v našich radoch. Takže Angelika, mne sa páči, že na to všetko tlačíš. SAD ťa podporí všade, kde bude môcť, to aj vieš. Ale ja si myslím, že je potrebné si dali čistého vína. Väčšina v EÚ považuje ženské práva, práva na znoprávnenie inak ako my. E, áno, nám dajú to naše ihrisko, ten náš piesoček, ale neberú nás tak vážne, ako by nás brať mali. Ja ja už mám plné zuby toho stále musieť bojovať a tlieskať najmenším zlepšeniam, hoci mám pocit, že vo všeobecnosti neexistuje vôľa brať práva žien vážne. A toto je potrebné opakovať, toto je potrebné zdôrazňovať a v budúcnosti, keď príde externá pravica, tak sa to snáď ešte zhorší. Ďakujem. Ďakujeme, Mária. A teraz dám slovo Angelika, nech sa páči. Ďakujem pekne. Drahé kolegyne, ďakujem vám za vaše slova. Čo ste povedali, každá jedna plne platí. Môžem to iba podporiť. Aj to, čo si povedala ty teraz, Mária. Veď aj ja toto otvorene hovorím mimo tejto inštitúcie, teda že my sme výbor nelegislatívneho charakteru a má to svoje dôvody. Musíme si však uvedomiť, že aj hoci sme mm, nelegislatívni, sme veľmi politickí a viete, aké sú tie boje len v rámci našich skupín. Keď sa pomaličky pohybujeme tým správnym smerom, Čiže my sa snažíme len vlastne bojovať proti tomu spiatočníctvu, proti nejakým krokom späť. E, čiže my vlastne ideme tak povedať proti vlne a nie s ňou. Naozaj súhlasím s tým, čo si Maria povedala. Agneška, ďakujem aj tebe za tvoje vyjadrenia, lebo to nie je automatické a ja som veľmi rada, že máme výbornú spoluprácu a myslím, že tá správa bude nakoniec tiež dobrá. Áno, v istom rámci sa bude vyskytovať, inak by ju rovno zabili, tak povediac. Musíme skrátka pracovať s tým, čo máme, v tom politickom rámci, ktorý je momentálne jediný možný. A ja súhlasím s tebou, že ide o spoluprácu národných síl spolu so silnými, veľmi konzervatívnymi prístupmi zo strany rôznych cirkví, povedzme. No a samozrejme, že žena a ženské telo sú takýmto terčom. Ale ešte raz opakujem, teším sa na spoluprácu s vami všetkými a som veľmi rada, že ste moje kolegyne. Ďakujeme, Angelika. Lehota na prekladne pozmeňovacích návrhov je 16. oktobra. A teraz ideme k ďalšej otázke, k ďalšiemu bodu. Ďakujem.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 Sirpa Pietikainen je našou spravodajkyňou, ide teda o stanovisko. Pani Agniška Kozlovská, e, tu pani Pietikainen dnes nahrádza. Je to tak? Áno, ďakujem pekne pani predsednička. Sirpa tu dnes nemôže byť. E, ide o zriadenie programu práva a hodnoty. Takže Sirpa tu dnes nemôže byť. Nechala mi tu mm, také poznámky, ktoré ja teraz prečítam. Ide o návrh nariadenia Rady a parlamentu o zriadení programu práv a hodnôt. Článok 8 zmluvy Európskej únii dáva Únii za úlohu eliminovať nerovnosť a podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých svojich aktivitách. Dosiahnutie rodovej rovnosti je v záujme nás všetkých eh, spoločností, rodovou rovnosťou sú stabilnejšie a sú demokratickejšie. Rodová rovnosť tiež priamo súvisí s ekonomikou, a s eh, pozitívnymi dopadmi na HDP, na hlavu. Celkový pokrok eh, v Európe je však veľmi pomalý, čo vidíme v indexe rodovej rovnosti z roku 2017 tiché a skryté viacnásobné formy diskriminácie a nerovnaké zaobchádzanie so ženami, ako aj rôzne formy násilia na ženách. Toto všetko porušuje základné práva žien. Dohovor Rady Európy o, boji proti násiliu na ženách a e, rodovom podmienenému násiliu. Istanbulský dohovor ešte nebol ratifikovaný všetkými e, krajinami. Musíme neustále podporovať rodovú rovnosť, teda gender mainstreaming formou tohto nového programu, práva hodnot, e, to je niečo kľúčové, monitorovanie, e, indikátory rodovej rovnosti je potrebné podporovať, taktiež rozpočtovanie e, rodovo motivované a tiež vyhodnocovanie. Toto sú podstatné veci. Rodová rovnosť a boj proti násiliu na ženám by eh, mali byť eh, mm, práve v jadre tohto programu eh, s osobitným postavením programu DAFNE. Účasť žien pri príprave programov by sa mala zabezpečiť zacieleným prístupom, ak je to potrebné. Iba takéto investície umožňa dosiahnuť radové rovnosti s konečným cieľom rovnosti a inkluzívnej spoločnosti bez násilia. Ďakujem pekne. Thank you, Ms. Agnieszka. Ďakujeme, Agnieszka. Teraz tieňoví spravodajcovia. Pani Neuchel, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Prosím, poďakujte sa v mojom mene a pozdravte spravodajkyňu. Naozaj dobré východisko nám predložila. My, ženy, prosím, nenechajme sa rozdeliť. Je naozaj dobré, aby sme mali jasné návrhy aj na tému návrh na ženách. To tam je jasne pomenované. Istanbulský dohovor je náležitým nástrojom, preto ďakujem veľmi pekne. Tá úroveň, ktorá ženy bez hľadu na stranickú príslušnosť ktorá nás má spájať, to je právo človeka na život bez násilia. Takže toto považujem za veľmi dobré, ako to kolegyňa Pietikajnen naformulovala. Samozrejme, že predložím pozmeňovacie návrhy, aj tak ale teraz poviem pár bodov. Vo všeobecnosti je potrebné uvítať to, že komisia sa teraz zameriava na práva ľudí a na hodnoty v Európskej únii. Toto musíme uvítať teraz v časách, kedy demokracia a právny štát e, to týka aj práv e, žien, e, sú podkopávané. V niektorých členských štátoch naozaj sa na tieto práva veľmi útočí. Preto je dôležité, aby EÚ naozaj tieto hodnoty chránila aby e, sa naozaj slova naplnili činmi, veď to stojí už v Biblii, aby sme vedeli, či to myslia naozaj vážne, teda nielen niečo hovoriť, ale tak aj konať. E, preto je podľa mňa dobré, že tu máme takéto e, myšlienky naformulované a teda, že sa tu tieto veci prepájajú vznik synergií, áno, prepájanie existujúcich programov e, môže byť dobré, súhlasím, ale ale bude to dobré iba vtedy, keď dáme pozor na to, aby sa nedostali práva žien do úzadia. Čiže keď sa spájajú, prepájajú programy, tak to môže byť praktické, samozrejme, že synergie vznikajú, ale prosím, prosím, Nemôže to byť tak, že v konečnom dôsledku všetko bude nivelizované. Nie, naozaj je potrebné konkrétne sa zrieť na situáciu žien a ženské práva nesmú prejsť do úzadia, naopak musia byť stále v popradí. A ešte k rozpočtu. To, čo sa navrhuje na najbližších 6 rokov, je menej, ako tomu bolo v tomto rozpočte. Eh, v tomto období môžeme povedať, áno, na vine je Brexit, ale napriek tomu je to zlý signál. Veľmi zlý signál, že práve v týchto oblastiach peniaze škrtáme a ľudia vždy tlieskajú. Ja hovorím e, z aplauzu, e, nič neurobíme, dajte radšej peniaze. E, tieto projekty naozaj potrebujú peniaze, nielen ten potlesk. Takže naozaj tieto škrty v dôsledku Brexitu sú smutné, že sa dejú aj v tejto oblasti. A musíme čo najlepšie využiť tie prostriedky, ktoré dispozícii máme. Takže maximálny prínos, maximálny úžitok. Ako to zadefinovať? Musíme sa naozaj dobre pozrieť na to, kde v členských štátoch e, sa príjmajú zložité rozhodnutia, kde musí EÚ byť prítomná a brániť veci, ktorých by sa iná členské štáty vzdali. Čím menej peňazí máme, o to viac musíme e, dávať pozor na ich využitie. Ešte raz ďakujem pekne spravodajkyni. Naozaj nám poskytla dobré východisko na ďalšiu prácu a tešíme sa na dobrú spoluprácu v záujme dobrého dokumentu v závere. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne, Maria. A teraz poprosím zástupcu komisie, aby sa vyjadril. Uh, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajkyni a takisto aj tieňovým spravodajcom tejto správy. My vítame túto prácu, ako aj návrhy, ktoré by mohli zlepšiť tento text. Myslím si, že môžeme povedať, že náš cieľ je spoločný a že súhlasíme zásadne mm, so všetkými principiálnymi cieľmi tento program práva sú naozaj zásadné. Je naozaj zásadným. Viete, že tu máme e, časť hodnoty, kde sa snažíme ponechať aj špecifický e, špecifickú časť pre politické aktivity. Tá štruktúra, ktorá mi tam bola navrhnutá, sa e, koncentruje presne na tie najdôležitejšie aspekty, hlavne na tú parlamentnú dimenziu, na tie špecifické ciele, DAFNA a tak ďalej, alebo rovnová rovnosť, alebo boj proti diskriminácii. a niektoré špecifické aspekty, ktoré sa týkajú tiež občianstva. Sme naozaj radi, že môžeme s vami spolupracovať, aby sme mohli zabezpečiť eh, vytvorenie veľmi dobrého programu. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Pani Agneška, chceli by ste ešte niečomu tomu dodať? Ja by som chcela eh, k tomu povedať, že bezpochybne je tu určité prepojenie s tými údajmi, ktoré boli spomenuté na celoeurópskej úrovni. Je potrebné sa zamerať na hodnoty, ktoré sa tu snažíme presadzovať. A pokiaľ ide aj o euroskeptické skupiny, keď e, sa začneme zamýšľať nad tým, že prečo je dôležité mať Európsku úniu, tak e, vždy sa povie o tom, že oh, to je veľmi dôležité, že máme finančné zdroje odtiaľ, ekonomika a tak ďalej. Avšak e, podľa mňa sú oveľa dôležitejšie dôvody, prečo mať Európsku úniu. Sú to práve tieto programy, ktoré sú zamerané na hodnoty a tieto by mali byť rozvíjane. A ďakujem pekne. Eh, ďakujem, hovorí pani eh, predsedajúca. A teraz eh, konečná lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 16. oktobra. Teraz prejdeme k bodu 15 na programe schôdze. A síce Európsky sociálny fond plus. A tu máme spravodajkyňu pani Agnešku Kozlovskú. Je to návrh stanoviska k návrhu nariadenia. Pani Kozlovská, nech sa páči, ma týmto vám odozdávam slovo. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Pani predsedajúca, ja by som chcela povedať, že Európsky sociálny fond plus aj keď rozpočet venovaný na kohezi bol znížený. Tento Európsky sociálny fond plus je oveľa dôležitejším ako Európsky sociálny fond a teda jeho veľkosť, pokiaľ ide o finančné prostriedky, je minulý za minulý rok. Je to hlavný nástroj na investovanie do politických a systémových reforiem. A preto som vám chcela povedať, že tieto investície sa realizujú zohľadňujúc integráciu zohľadňujú rodové, um, rodovú rovnosť, aby rovnaký prístup na trh medzi mužov a ženy bol zabezpečený. ESF Plus bol rozšírený vďaka ďalším programom, takisto iniciatíve pre mládež a programu Zdravie a takisto aj tretím programom. Takže preto sa to stalo naozaj niečo veľmi veľké. Priorita ESF Plus sa zameriava na e, šírenie rodovej rovnosti aj na pracovnom trhu. Myslím si, že tento cieľ je možné dosiahnuť len vtedy, keď posilníme prítomnosť a pozíciu žien, pokiaľ ide o rovnakú plácu a pokiaľ ide aj o rovnaké podmienky v súkromnom živote. Chceme zlepšiť e, využívanie finančných prostriedkov, preto aby sme zlepšili e, zdravotnú starostlivosť, obzvlášť pre deti. V tomto zmysle ESF Plus by mal byť využitý preto, aby bol lepšie zabezpečený prístup k zdravotnej starostlivosti obzvlášť deti, aby sa zlepšila príležitosť alebo možnosti pre ženy, aby mohli sa zakomponovať na pracovný trh ESF+, môže zlepšiť eh, rovnosť príležitosti pre ženy a eh, tiež sa zameriava na vzdelávanie, inkluzívne informovanie, obzvlášť v digitálnej sfére, eh, technologické zmeny, rodové rozdiely v digitálnej oblasti. Toto všetko sa môže vyriešiť eh, a preto sa snažíme investovať do vzdelávania eh, detí, a hlavne dievčat v oblasti IKT, počiatočných etapách školskej dochádzky. Takže rodová rovnosť eh, v agende pre Európu a hlavne v takých fondoch ako je Plus, má dôležité miesto. Pokiaľ ide o návrh o ESF+, je potrebné zabezpečiť aby vysoká úroveň nezamestnaných mladých e, bola zlepšená. Je tu veľký rozdiel medzi rodmi, medzi pohľaviami u mladých, ktoré nie sú ani zamestnané, ani sa nevzdelávajú, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave. V roku 2017 je ako 1 petina 21,5 mladých, eh, percenta mladých žien vo veku 20-44 rokov v EU28 bolo skupine NET. Zatiaľ čo? Zodpovedajúci podiel mladých mužov bol o 8,5% menej, čiže asi 13%. Tento rozdiel je naozaj veľký a preto treba pripraviť také programy, ktoré by zohľadnili rozdiely v rôznych aktivitách medzi mladými mužmi a mladými ženami. Ide teda o to, aby sme zabezpečili pre takýchto mladých, ktorí nemajú žiadne vzdelávanie, alebo teda uh, nevzdelávajú sa, alebo nemajú žiadnu prácu, aby ich možnosti boli zlepšené. Chcem poďakovať eh, tieňovým spravodajcom za túto veľmi dôležitú legislatívnu, legislatívnu prácu. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pani Agneška. A teraz odozdávam slovo tieňovým spravodajkyňam. Ja som tieňovou spravodajkyňou napríklad a chcela by som tu spomenúť niekoľko myšlienok. Najprv chcem poďakovať z celého srdca pani spravodajkyni E, ide o e, stanovisko, ktoré je veľmi dobre vypracované, aj keď ide o stanovisko, ktoré je ešte len také e, pôvodné. Ono, ono zahrania veľa aspektov. Um, pokiaľ ide o situáciu žien, a možno, že v tomto stanovisku by mohlo byť ešte zlepšené. Ako náhle zhodnotím tento návrh, E, komisie, pokiaľ ide o fondy na ESF+, plus je potrebné zabezpečiť to, aby tento fond mohol prispieť boju proti chudobe, obzvlášť proti chudobe žien my vidíme, že ženy sa nachádzajú vo veľmi ťažkej situácii, obzvlášť pokiaľ ide o ženy, ktoré sú už staršieho veku. Takže chce, zdô, chceme zdôrazniť to, že tento fond by mal byť nasmerovaný viacej v prospech vyriešenia situácie žien v pokročilom veku. Takisto je veľmi dôležité, aby sme pritiahli našu pozornosť k otázke vzdelávania. A toto bude aj príležitosť, ako to urobiť v rámci programu celoživotného vzdelávania. Pokiaľ nevyužijeme túto možnosť, tak e, čo skoro táto situácia žien e, bude horšia alebo sa vôbec nezmení. Ja som pripravená spolupracovať a odprezentovať e, niektoré pozmeňujúce návrhy, aby sme mohli spoločne na tom pracovať, aby sme zlepšili toto stanovisko, aby sme ho vylepšili. Ďakujem pekne, Agneška, za vašu prácu. Teraz prišiel pán Pulmenta, teraz eh, by som mu hneď odovzdala slovo. Vy ste takisto tieňový spravodajca za GUE k eh, fondu ESF+. Eh, e Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som teda mohol si vypočuť len časť tohto príspevku Spravodajky nie. A pre mňa ESF Plus je niečo dôležité. Nemôžeme teraz diskutovať eh, o faktoroch e SF+, pretože potrebujeme diskusiu, ktorá by bola taká širšia, pretože momentálne diskutujeme o viacročnom finančnom rámci a v rámci toho sú politické možnosti, ktoré tu načrtáva komisia, ktorá nám poskytuje taký inkluzívnejší balíček, globálnejšiu predstavu a ehm, z toho, čo vieme zatiaľ k tomu, čo navrhuje komisia, vidíme, že chcú stiahnuť e, finančné prostriedky e, a rozpočtové prostriedky z kohezie alebo z takých fondov, ktoré sú špecificky zamerané práve na e, sociálny dopad a ktoré uprednostňujú aj iné sektory, obzvlášť alebo prvorade taká vízia, ktorá je skôr bezpečnostnou v Európe. Toto sú možnosti politické, ktoré e, nemôžeme strácať zo zreteľa v rámci našich diskusí. Je tiež dôležité, aby sme diskutovali o možnostiach, ktoré máme pre takýto typ fondu, pre takýto typ veľkohezného fondu, pokiaľ ide napríklad o ESF+, a pokiaľ ide o to, čo s ním chceme dosiahnuť. Myslíme si, alebo teda máme také nápady, že ktoré už aj pani spravodajkynia zakomponovala do svojej práce, ktoré musíme pripomenúť a ktoré podporujeme a s ktorými súhlasíme, ale tiež sa domnievame, že je potrebné zdôrazniť eh, oveľa viac bodov. Napríklad spôsob, eh, akým členské štáty môžu zasiahnuť, sú eh, ich priority a ich rozvojové politiky, obzvlášť tie, ktoré sú nasmerované na sociálno. A v tomto zmysle sú určité rozpory. Takže toto je naozaj diskusia, ktorú musíme zakomponovať do viacročného finančného rámca, kde e, je potrebné zdôrazniť hlavne e, posilnenie podmienečnosti e, týchto fondov. A pokiaľ ide o tento fond, je potrebné to odprezentovať inak, zvýšiť podmienečnosť fondov na základe makroekonomických prvkov, napríklad pokiaľ ide o európsky semester, alebo pokiaľ ide takisto o politiky, ktoré sú pôvodcom mnohých obmedzení a mnohých útokov na e, sociálne práva a ktoré môžu mať e, negatívny dopad. A tieto útoky na sociálne práva je to, čo e, vytvára objektívne podmienky pre zlepšenie situácie, pre zhoršenie situácie žien a pre eh, zhoršenie ich diskriminácie. Na druhej strane eh, je dôležité, aby Európska komisia zohrávala eh, rozhodnejšiu úlohu, keď bude eh, schváľovať využitie týchto fondov v jednotlivých sektoroch. My odmietame toto, túto víziu podmienečnosti, pretože sa nám zdá byť, že toto je dosť už taká fiskalizujúca úloha, pokiaľ ide o schváľovanie fondov. Toto znamená alebo toto sa týka všetkých e, modelov, nielen e, tohto textu o ESF+. Za e, posledné mesiace sa aplikovali mnohé politiky <clears throat> v mnohých krajinách a tieto politiky naozaj ohrozili sociálne práva a mali dopady obzvlášť na ženy, ako veľmi dobre vieme. Toto je výsledok politických aktivít v rámci fondov. Je potrebné ich identifikovať a je potrebné identifikovať takisto aj ich príčiny. My sa domnievame, že členské štáty môžu identifikovať tie svoje priority a svoje uh, Eh, ciele v sociálnych, eh, sociálnej oblasti a na základe tohto sa zamyslieť nad tým, že čo treba v týchto jednotlivých rozpočtových linkách posilniť. V tejto téme je potrebné si stanoviť tie rodové otázky, nastoliť ich, ale takisto ako sme to aj videli nedávno v alebo teda pri jednom hlasovaní v týchto posledných týždňoch na pôde tohto výboru, sú aspekty, ktoré by nemali zostať e, prepojené len s rodovou otázkou, pretože sú to aj otázky, ktoré ich e, aplikácia potom má dopady na rôzne e, aspekty rodovej rovnosti. My vieme, že častokrát legislatíva nezakomponováva rodovú rovnosť, avšak pri aplikovaní tejto legislatívy tie dopady sú úplne iné. Pokiaľ ide o výsledky, častokrát e, to nie je to najvhodnejšie, keď hovoríme trebárs o sociálnych právach. A tie príspevky, ktoré sme vypracovali k tomuto dokumentu, sú vlastne tie príspevky, ktoré som momentálne odprezentovala. Eh, Ďakujeme pekne. A teraz dostane slovo pán Bendres z Európskej komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Yeah, I would like to thank this committee. Ďakujem tomuto výboru za vašu prácu, v rámci návrhu ESF+. Takisto za aj návrh stanoviska. Prídu ďalšie pozmeňujúce návrhy. Pre nás je to dôležitá práca a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ešte jedno slovo ohľadne toho, čo ste povedali ako spravodajkňa zdieľame logiku ESF Plus je fáza financovacia na implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv a je to fond, ktorý je v rámci oblasti investícia do ľudí. Takže právom ste povedali, že čo je kľúčové je to, aby sa zoskupili viaceré fondy na to, aby sa vytvorili synergie aby sme boli ešte úspešnejší ako v minulosti. Spomenuli ste takisto ESF a takisto aj fond pre tých najviac postihnutých. Ako viete, aspekt chudoby ktorý je tam začlenený, tá tematická koncentrácia 25% na sociálnu inklúziu a 2% minimálne alokácie na to, aby sa riešili materiálne škody. Takže my ISF vnímame ako fázu na riešenie existujúceho rodového existujúcich rozdielov a po viacerých oblastiach a Vítame to, čo ste označili, vrátanie zmieru alebo zosúladenia práce a súkromného života, teda nielen z legislatívneho hľadiska to je dôležité, ale čo ste povedali o mladých ľuďoch. Treba byť v tomto dialogu ďalej. E SF Plus, ako viete, z časti zostáva v móde zdieľaný manažment, kde väčšina tých programov prichádza z členských štátov, takže treba byť obozretný. Máme tu 11 cieľov, ktoré musíme nájsť a ja si myslím, že to, čo chcete vyspomenúť a ukotviť je, že ideme týmto smerom, ale tešíme sa aj na ďalšie príspevky. A myslím si, že pokiaľ ide o datazber, pokiaľ ide o anex, pokiaľ ide o indikátory, tak si istotne uvedomíte, že sú to data zbery podľa rodov, takže aj takto postupujeme, aby sme zabezpečili to, že by tu bola správna voľba monitoringu pokroku v rámci rodovej perspektívy. Ďakujem za všetko. Ďakujem pekne. Teraz pani Agneška, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše pripomienky. Ja by som chcela povedať, že nehovoríme tu o celom sociálnom fonde, pretože my sme výborom FEM. Hovorí sa tu v rámci výboru pre rozpočet a tam sa bude hovoriť vo všeobecnosti o tom, či Európska únia by mala prideliť viac alebo menej. To je ten správny výbor. Náš výbor je sa zodpovedný iba za rodovú otázku. Avšak v tomto kontexte ja si myslím, že je úplne jasné, že <coughs> v zmysle rovnosti, aby sme teda pristupovali k tomu vyvážene, by bolo lepšie, ak by kontrola zo strany Európskej komisie by bola v podstate ešte väčšia, pretože euroskeptická vlna, ktorá pláva v Európe, je silná, aj pokiaľ ide o ľudské práva a práva žien, to znamená, ak je to tak, tak silnejšia Európa a posilnenie úlohy komisie v tomto fonde – bude jednoducho prepojená aj s väčšími možnosťami, pokiaľ ide o efektívnu implementáciu takých programov, ktoré sa týkajú ľudských práv. A chcela by som takisto povedať, že včera sme spustili diskusiu v rámci rozpočtového výboru, napríklad pokiaľ ide o rozpočet vo všeobecnosti ohľadne budúcich perspektív a sú tu návrhy, zo strany parlamentu, ktoré idú tým istým smerom návrhy ako napríklad Fond na posilnenie demokracie, fond, ktorý by bol prospešný pre ženy, pre práva žien a ktorý by teda riešil otázky v Európe. My takéto fondy máme, ktoré sa obracajú na eh, južné krajiny, ale nepočítali sme ešte s takým financovaním, pokiaľ ide o Európsku úniu a vidíme úplne jasne, že to je teraz veľmi potrebné. Takže ja si myslím, že komentáre zo strany Európskeho parlamentu, ktoré boli vo výbore pre rozpočet a pozmenujúce návrhy, že to všetko povedie k tomu, že Európska komisia vlastne bude s nami súhlasiť, predovšetkým keď sa zamyslíme nad fondom, ktorý sa bude využívať nielen v tretích krajinách, ale ktorý by sa teda manažoval zo strany Európskej komisie samotnej, zo strany komisie a to by bolo na to, aby sme zabezpečili lepšiu ochranu pre ženské a ľudské práva. Takže boli tu takisto pripomienky, pokiaľ ide o veľkosť tohoto fondu Možno by Európska komisia ma mohla opraviť, ak sa mýlim, ale myslím si, že ak je tu návrh na škrty v rozpočte a kohezný fond je postihnutý, takže znamenalo by to väčšiu časť kohezného fondu, 27%, a ja by som chcela sa vyjadriť tým komentom, ja súhlasím s vami, že otázka ženskej chudoby je veľmi komplikovaná a že treba sa pozrieť na to, ako to súvisí, predovšetkým chudoba starších žien, ako to súvisí s kumuláciou týchto nerovností v rámci celého života. Hovoríme tu o nerovnostiach, ktoré môžeme vnímať v rámci pracovného trhu, ktoré to súvisí to so zarábaním peňazí. V tom zmysle, že ženy pracujú v menej platených joboch a kariéru majú oveľa pomalšiu ako ženy a teda musíme sa sústrediť na to, aby sa tento problém riešil. Predovšetkým ide o problém starších žien, Máme tu programy, pokiaľ ide o Európsky sociálny fond plus. To vo väčšej miere sa spomína ako v predchádzajúcom čase, pokiaľ ide o riešenie chudoby a je to tu vlastne na to, aby sme vyňali z toho tie chudoby, tie sociálne exkluzie, ale súhlasím s tým, že dostatočne nezdôrazňujeme problémy, ktoré sa týkajú práve žien. Funduszu uwzględnione. E, dziękuję bardzo. Lehota na pozmeňujúce návrhy 12. októbra do 15. popoludní. Teraz sa dostávame k poslednému bodu. Bod 16. Politické výzvy a stratégie, pokiaľ ide o rakovinu žien, Daniela Ajuta, zvažovanie ústnych otázok, návrh uznesenia. Ďakujeme pekne, pani Daniela, za to, že ste prišli trochu skôr. A teraz vám dám slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ospravedlňujem sa, nemohla som byť na celom zasadnutí, ale musela som byť niekde inde. Určite tí, ktorí ste sledovali prácu výboru pre ženské práva, viete, ako mi leží táto téma na srdci a takisto aj za posledné mesiace. Uh, sme sa veľa k tomu vracali, pretože je to téma, ktorá uh, ešte nie je uh, toľko preskúmaná špecifika ktoré, tejto choroby, ktoré zasahujú hlavne ženy. Ide o psychologické aj aspekty, ktoré nie sú zohľadené v tomto stanovisku. Je potrebné zvážiť všetkých chorých samozrejme, ale pokiaľ to zasahuje ženy, je to uh, niečo, čo sa netýka len e, samotných operácií, ktoré musíme uh, odstúpiť, ale aj všetkých aktivít, ktoré musíme vykonávať v prospech žien, obzvlášť psychologická podpora počas liečby, ale hlavne potom, keď je potrebné, aby sa žena vrátila do, svojich, eh, do svojej rodiny, eh, do svojej práce a tak ďalej. Potrebuje psychologickú podporu, ktorá by nemala chýbať. Takže naša eh, úloha by mala byť E, práve v tomto zmysle, ak Európska komisia zavedie napríklad aj na rozpočtovej úrovni také politiky, ktoré by zabezpečili niektoré veci e, že tu bude zabezpečená prevencia, monitor, e, monitorovanie a takisto aj včasné liečba všetkých žien, všetkých sociálnych vrstiev za krátky čas. Vidíme, že v mnohých zdravotných strediskách sa stáva čoraz častejšie, že sú to centra, ktoré sú venované len tejto problematike a ženám. Avšak e, ešte to nie je až e, také zrejme. A okrem toho čakací e, čas na liečbu, toto je príliš ešte natiahnuté. A keď chcete mm, ten čas skrátiť, tak toto sú náklady, ktoré môžu pre Európanku, ktorá je zo stredných vrstiev, niečo, čo je eh, nad tým, čo si môže dovoliť. Takže je potrebné zabezpečiť prístup rovnaký eh, k liečbe všetkým. Takže keď si pozrieme tie štatistiky Eurostatu, že je to jedna z možností, eh, pokiaľ ide o prevenciu ktorú by sme mohli ešte e, vylepšiť. Ďalším aspektom je bod, e, ktorý sa týka psychologickej podpory, psychologickej pomoci, čiže nielen rozpočet, ktorý bude venovaný na zdravotnú starostlivosť. Veľmi dobre vieme, aká je naša úloha. My máme obmedzené možnosti, avšak dúfať alebo vyzývať, aby e, bola takýmto ženám venovaná pozornosť, aby bola zabezpečená psychologická podpora v rámci liečby takejto choroby. Napríklad, keď máte mazektomiu kde e, to prúdko zasahuje ženské telo, e, to, to je naozaj niečo, čo vám zasiahne hrubo do života. Takže tam potrebujete naozaj psychologickú podporu. A, e, nie každá žena to dobre zvláda, takže je potrebné zabezpečiť to, aby no, psychologická podpora naozaj to, že nám bola zabezpečená, aby mohli to zvládnuť. Takže chcem zopakovať, ja e, vítam, že venujeme sa tejto téme a dúfam, že budeme mať tu návrhy aj zo strany kolegov a kolegyň, e, aby sme e, predložili nejakú konkrétnu správu. Takže teraz ponechám slovo kolegom, pokiaľ ide o ich pripomienky. Ďakujem pani Daniela Ajuto a teraz za tieňových spravodajcov za EPP, je to kolegyňa Agniška, ďakujem pekne pani spravodajkyni za tento úvod a chcem jej poďakovať takisto aj za tú jej angažovanosť e, v tomto boji pre EPP. Je toto veľmi dôležitá téma, je to prioritná téma a práve preto sme e, sa rozhodli predložiť túto ústnu otázku, pretože rakovina prsníka je najväčšou výzvou pre všetky e, pre všetkých e, európskych občanov a hlavne občanky je to naozaj veľká sociálna a ekonomická výzva, žiaľ Bohu. Napriek pokroku medicíny vieme, e, že čelíme nárastu tejto choroby. Európska únia ešte nenašla e, riešenie, takže je to niečo, čo musíme urobiť spoločne na úrovni členských štátov a práve preto EPP sa domnieva, že je potrebné zlepšiť tento návrh uznesenia, Eh, zo strany zúčastných strán, pokiaľ ide treba aj oblasť výskumu alebo včasnú prevenciu, pokiaľ ide o eh, to, čo môže zlepšiť, čo mô, vyhliadky eh, zmierniť dopady. Je potrebné pracovať pre blaho nie len tiek, ale takisto aj ich okolia. Čoraz väčšiu pozornosť by ma mali pri, m, mm, mm, prikladať vytvoreniu čo najlepších podmienok, aj pokiaľ ide o pracovné podmienky Mm, týchto žien a tých, ktorí pracujú v tejto oblasti, pokiaľ ide o túto chorobu, nezabúdajme, že aj muži sú pacientami, ktorí sú tiež môžu byť zasiahnutí rakovinou, takže je potrebné eh, zabezpečiť to, aby to bolo trošku tak aj prerozdelené podľa pohľavia. Je treba zabezpečiť čo najlepšie osvedčené postupy a inšpirovať sa z tých najpríkladnejších alebo najpríkladnejšej praxe Takže preto ja predkladám tieto pozmeňujúce návrhy a domnievam sa, že by sme mohli pokročiť vpred, e, predložiť ešte lepšie e, výsledky, najlepšie možné legislatívne návrhy v tejto SND um, Shadow e, is Biliana. SAD Biliana Borzán je tým spravodajkyňa, ale dnes tu bohužiaľ nemôže byť. And I would like to read Ms. Borzán contribution to this resolution. Takže ja by som prečítala jej príspevok. Pani Borzán, súhlasí so spravodajkyňou, pokiaľ ide o hlavné body uznesenia aj ústnej otázky. Je lekárka a preto chce zdôrazniť význam prevencie a včasnej diagnostiky. Vyzvať chce komisiu, aby prijala kroky na plnú podporu stratégie VHO, pokiaľ ide o odstránenie ehm, tejto rakoviny, tohto druhu rakoviny a tiež chce venovať väčšie zdroje diagnostike a základnému výskumu Tiež eh, sa chce venovať eh, výskytu a úmrtnosti, eh, teda rozdielom medzi východnou a západnou Európou a tiež chce odstrániť štruktúrálnu nerovnosť medzi krajinami, pokiaľ ide o screeningové služby dostupné aj časovo, aj finančne Screening eh, by mal byť napojený na eh, zdravotné prieskumy na európskej úrovni aj na národnej, aby sa získalo viac informácií o účasti, intervaloch, eh, pokiaľ ide o spontánne a organizované screeningy. V niektorých krajinách niektoré druhy z rakoviny e, sa neodhalia na nízku životnú úroveň a zlú kvalitu zdravotníctva. Pani Borzán toho názoru, že by sa mali lepšie využívať dostupné nástroje v boji proti rakovine. A toto je bod, kde by sa nám malo podariť dopracovať k dohode. Je dôležité ukázať e, silnú rozhodnosť pomáhať ženám <coughs> postihnutým rakovinou pri liečbe a e, v následnom živote. A nemáme tu už ďalších poslancov, ktorí by sa hlásili o slovo, respektíve Daniela, chcela by si ty niečo? Ja by som sa len chcela poďakovať. za odvedenú prácu. Budem rada, keď budem môcť e, každý váš príspevok potom zakomponovať e, do e, tohto návrhu ústnej otázky. Ďakujem pekne. Lehota na pozmevacie návrhy, to je 15. október. A teraz AOB, nič. 22. oktobra sa uvidíme na budúce, bude to v Štrasburgu. 21.00 a potom u 8. novembra tu v Bruseli o 9. Nikto nemá žiadne otázky, nič ďalej na programe nemáme. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom, chcem sa poďakovať sekretariátu FAM. Ďakujem pekne aj tlmočníkom, všetkým poradcom a všetkým prajem pekný večer. Oddychnite si a zajtra nezabudnite sa vrátiť do Európskeho parlamentu.